Good afternoon, ladies. Príjemné popoludnie, kolegyne, kolegovia. Už je štvrť na štyri. Predpokladám, že poslanci výboru regí budú postupne prichádzať. Kolegovia e, majú iné povinnosti, e, postupne však budú prichádzať. Už sme mali isté e, meškanie aj v dopoludnejšej časti schôdze, takže prejdeme k programu. Ide o štúdiu e, zadanú politickým oddelením B. Týka sa súkromne verejných partnerstiev v kontexte koheznej politiky. Výbor Regi požiadal o oddelenie B, aby zadalo vypracovanie štúdie o využívaní súkromne verejných partnerstiev v koheznej politike. Podrobné ustanovenia týchto projektoch PPP boli predložené v legislatívnom rámci o kohesnej politike e, na roky 2014 až 2020 a je čoraz väčší záujem e, lepšie pochopiť kombináciu e, súkromných a verejných zdrojov koheznej politike v Európe. Väčšina projektov PPP sa zameriava na sektor dopravy, najmä na cestnú dopravu. Teda niektoré zistenia tejto štúdie budú relevantné aj pre implementačnú správu o udržateľnej doprave. Spravodajcom je pán Novakov a je prítomný aj tu v sále. Tento dokument prezentuje vedúca výskumného projektu pani Laura Del Ponte, ktorá zastupuje Centrum pre priemyselné štúdie z Milána. Dávam slovo pani Del Ponte, aby mohla začať svoju prezentáciu a postupne budú kolegovia prichádzať. Thank you for this introduction. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova. Príjme popoludne všetkým. Veľmi ma teší, že tu dnes môžem byť a podeliť sa s vami o závere zistenia tejto štúdie, ktorá sa týka úlohy verejno-súkromných partnerstiev v koheznej politike. Táto štúdia skúma základné aspekty využívania projektov PPP v koheznej politike a tiež poskytuje aj isté návrhy na ponaučenia z oblasti plnenia je založená na kombinácii rôznych eh, výskumných eh, metód a vrátane revíz, revízie literatúry, taktiež pohovorov s aktérmi a taktiež eh, ďalších štúdií. Čo teda sú projekty PPP? Existujú rôzne definície týchto projektov E, taktiež existujú rôzne druhy takýchto e, systémov, projektov PPP. Závisí to vždy od konkrétneho nastavenia vzťahov medzi verejným a súkromným partnerom. Projekty PPP sú akousi zastrašujúcou terminológiou, e, ktorá zahrania rôzne druhy obstarávania. Pokrýva to e, služby, vonkajšie zadanie e, až k privatizácii e, verejných aktív. Projekty PPP v podstate vo všeobecnosti zahŕňajú nejaké formu spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, ale existujú aj rôzne iné podrobnejšie užšie definície, ako tie, ktoré sa uplatňujú na úrovni expertného centra Európskej únie, ktoré sa domnieva, že minimálne požiadavky na e, zmluvu PPP je integrovať e, konštruktívne integračné aspekty. Bez ohľadu na konkrétne nastavenie e, konkrétnej zmluvy PPP, tieto zmluvy z pravidla majú isté spoločné črty. Tieto sú nasledovné. Poprvé, dlhodobé partnerstvo z pravidla. Táto zmluva pokrýva obdobie 20 až 30 rokov projekty PPP sú založené na výkonnosti, teda tieto zmluvy sa zameriavajú na konkrétne výsledky a výkonnosť, e, nie na inputy. E, ďalej, e, vyhodnotenie rizika, to je kľúčovým konceptom projektov PPP. Vo všeobecnosti sa vychádza zo zásady, že každá strana by mala spravovať riziko, ktoré jej najefektívnejšie prislúcha ďalej. Zložitosť a rozsah tieto projekty sú založené na sieti rôznych zmluv, ktoré zahrňajú jednotlivé fázy um, cyklu. Cenová výhodnosť eh, a taktiež fiskálny prístup to nemusí eh, súvisieť s konkrétnymi črtami zmluv PPP, ale sú to zásadné zmluvy, ktoré súvisia s rozhodnutím eh, spustiť projekt PPP. Koncept cenovej výhodnosti sa týka dosiahnutia verejných cieľov s čo najnižšími nákladmi. Aby sa odôvodnila voľba projektu PPP, verejné orgány spravidla musia e, počiarknúť svoje rozhodnutie tým, že naozaj ide o cenovú výhodnosť. Taktiež, čo sa týka fiskálnych úprav v kontexte PPP, to je veľmi kontroverzná téma, pretože podľa existujúcich pravidiel Eurostatu, ak sa splňajú isté podmienky, je možné odpísať e, si všetky um, sumy, ktoré súvisia s projektami PPP z ich súvah. Teda vypadlo to dojem, že sa záväzky vlastne presúvajú z roka na rok. Aké sú možné prínosy a rizika projektov PPP? Verno-súkromné partnerstvá sú veľmi kontroverznou témou a diskusia aj v akademickej a politickej rovine často je pozačená veľkou polarizáciou. Pravdou je, že neexistujú žiadne uh, Um, ucelené závery o výkonnosti projektov PPP v porovnaní s tradičnejšími uh, druhmi obstarávania. A dôkazy skôr uh, sú závislé od kontextu, od konkrétneho projektu. Um, výhody projektov zahrňajú možnosť lepšie vyvážiť verejné financie a súkromné investície, taktiež možnosť využiť e, vyššiu inovatívnosť a výkonu súkromného sektora, ako aj možnosť presunu e, aspoň časti rizika na súkromný sektor. Taktiež sú aj viaceré nevýhody E, teda tieto zahrňajú najmä vyššie transakčné náklady vzhľadom na zložitosť, e, taktiež vyššie e, náklady na financovanie pre súkromný sektor, taktiež problémy v oblasti transparentnosti a priamej zodpovednosti a v neposlednom rade tiež nedostatočná flexibilita, ktorá súvisí s dlho, dlhým trvaním takejto zmluvy projektu PPP. Aké sú hlavné črty trhu verejno-súkromných partnerstiev v Európe? Tieto trhy v Európe sa postupne e, zväčšujú od roku 2006, keď tento, keď tento trh bol zasiahnutý výrazne finančnou krízou. E, najskôr došlo k stagnácii a potom e, to išlo nadol. Z geografického hľadiska vidíme, že Veľká Británia je s veľkým predstihom najväčším trhom projektov PPP v Európe a, a napokon aj celosvetovo z hľadiska investícií, hodnoty investícií v Veľkej Británii až 45 eh, trhu PPP v rokoch 2000 a 2015 bolo pokrytých práve v tejto krajine. Aj keď aj Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko a Grécko sú tiež s majúcimi sa trhmi v sektore PPP, preto len Británia je eh, prvá. Čo sa týka sektorov, doprava tu dominuje, najmä cestná doprava. Tu je podiel z cestnej dopravy takmer 56 a čo sa týka veľkosti, postupne e, sa zaznamenal e, znižujúci apetít e, po veľkých, rozsiahlých megaprojektoch a postupne vidíme, že skôr sa uprednostňuje viacero menších projektov PPP, ktoré sa financujú na regionálnej úrovni, najmä v oblasti energetickej účinnosti. Čo spôsobuje využívanie projektov PPP v koheznej politike a v legislatívnom procese. Ten istý argument, ktorý poháňal využívanie projektov PPP vo verejných investíciách a síce potreba zamerať sa na nedostatky v infraštruktúre v kontexte znižujúcich sa rozpočtových možností verejných prostriedkov. A taktiež so súvisí s výhodnosťou takýchto projektov, ako aj využitie ľudských zdrojov, investícií, zvyššej efektívnosti, účinnosti a väčšieho zamerania na výsledky. Podľa vyhodnocovania výsledkov e, toto sa posudzuje ad hoc. Dajme tomu e, Atenské letisko, Lisabonské letisko v rokoch 2007 až 2013 tu sa využili projekty PPP na lepšie odpakovanie prostriedkov z Európskej únie a vďaka tomu sa podalo lepšie e, z dosiahnuť výsledky v rámci štruktúrneho rámca, avšak až počas aktuálneho programového obdobia konkrétne ustanovenia pre projekty PPP boli zahrnuté do súboru pravidiel. Tieto ustanovenia sú e, vytvorené s cieľom odstrániť niektoré rokočné prekážky, ktoré v minulosti obmedzovali využívanie projektov PPP v koheznej politike. Najmä legislatívny orgán uznal, že na to, aby sa zjednodušilo využívanie štrukturálnych investičných fondov na podporu operačných štruktúr, ako sú projekty PPP, je potrebné zohľadniť niektoré hlavné osobitosti projektov PPP. Teda nariadenie teraz umožňuje flexibilnejšie zosúladenie medzi eh, procesom obstarávania v PPP a taktiež žiadosťou o grant. ako sa projekty PPP vyžívajú v koheznej politike. V úvodných fázach e, to nebolo spojené so strategickými úvahami. Týkalo sa to rozsiahlých infraštruktúrnych projektov ako v Grécku, v Portugalsku a Španielsku. Po väčšine teda išlo o rozsiahle projekty a po väčšine išlo o podporu z eh, finančných nástrojov. Existuje isté očakávanie, že širšie využitie finančných nástrojov eh, má väčší potenciál prilákať viac projektov PPP. Eh, Vidíme, že neexistuje prepojenie medzi mierou rozvoja národného trhu PPP a využitím projektu PPP v koheznej politike. Dobrým príkladom je Veľká Británia, a to preto, že je možné, že existuje nesúlad medzi prioritným sektorom, v ktorom sa využije projekt PPP na národnej úrovni a prioritným sektorom operačných programov. Čo sa týka aktuálneho programového obdobia, neexistujú žiadne náznaky toho, že by konkrétne ustanovenia o projektoch PPP posilnili eh, viac využívanie projektov PPP v rozvoji štruktúrnych investičných fondov na úrovni EÚ. Aké údaje teda máme k dispozícii zatiaľ veľmi obmedzené a ja musím povedať, že nedostatok údajov ehm, nás výrazne obmedzovalo v tejto štúdii. Je to preto, že neexistuje centralizovaný súbor údajov, ktorý by zahrňal údaje o tom, ako sa využívajú kohezné prostriedky na to, aby sa podporovali projekty PPP. Ehm, dáta o využívaní projektov PPP v kohezné politike sú ne ucelené a týkajú sa len veľkých projektov, ktoré boli vykonané v rokoch 2007 až 2013. Ale, a čo ešte dôležitejšie, tieto dáta nám naznačujú, že využívanie projektov PPP v koheznej politike je ešte stále veľmi obmedzené. Spomedzi takmer tisíca rozsiahlých projektov iba 27 eh, bolo zaradených ako projekty PPP. Tiež dáta dokazujú, že sektor dopravy E, dominovali z hľadiska hodnoty, čo nie je prekvapujúce. A tiež dáta naznačujú, že skúsenosti s kombinovanými projektami PPP sa koncentrujú iba do e, niekoľkých krajín. Grécko, Portugalsko, Španielsko a Francúzsko. Aké ponaučenia sa dajú vyvodiť z implementácie takýchto skombinovaných projektov PPP? Existujú dva hlavne pohaniacie faktory pri eh, voľbe PPP a síce krátkodobá podpora infraštruktúry a tiež eh, kombinácia verejných a súkromných prostriedkov. V konkrétnom projekte vidíme, že fiskálne aspekty a taktiež nedostatok verejného financovania sú e, veľmi relevantnými faktormi vo voľbe PPP. V minulosti regulačné obmedzenia taktiež obmedzovali využívanie e, fondu RDF a taktiež kohezných fondov v podpore projektov PPP. To súviselo s tým, že bolo potrebné zosúľadiť časové rámce týchto dvoch procesov neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že rozsiahle využitie projektov PPP by viedlo z vy, k vyššej miere absorpcie eh, prostriedkov. Práve naopak, spravujúce orgány, ktoré sa zameriavajú na eh, nakladanie s prostriedkami, sú odrádzané zložitosťou takéhoto modelu PPP na konci konštruktnej fázy tieto skombinované projekty PPP sú spravidla ukončujú na čas a tiež sa dodrží spravidla rozpočet. Ale dôkazy o dlhodobých výsledkoch sú už viac zmiešané. Projekty, ktoré sa pôvodne považovali za úspešné projekty PPP dlhodobo, môžu vykazovať, dajme tomu, negatívne finančné výsledky. E, to je príkladom e, mostu Tarkus v Lisabone. Tam viacero e, opätovných e, vyrokúvaní zmluvy o projekte PPP sa negatívne prejavilo na finančných výsledkoch projektu. Kombinácia projektu PPP a koheznej politiky a projektov môže byť prospešná napríklad e, e, pri využití prostriedkov z koheznej politiky je možné zaistiť, aby sa dodržali vyššie environmentálne štandardy a že sa lepšie zohľadnia aj sociálne dopady v projektoch EPP. PPP blended projects included in Ďalej, kombinované projekty PPP boli taktiež zahrnuté do našej štúdie a pozerali sme sa na kapacitu, ktorá hrala kľúčovú úlohu pri hodnotení projektov. Predovšetkým, čo sa týka kapacitu verejného aktéra koordinovať ERDF e s celým cyklom projektu a taktiež to, bol, e, to bolo kľúčové riziko e, tretej strany to sa týkalo aj poskytovania doplnkových služieb, napríklad čo sa týka budovania greckého letiska. Tam grecká vláda musela zaručiť, že k letisku e, povedie e, riadna vysokokapacitná cesta sa v tej dobe, keď to letisko bude hotové, regionálna rada podnikla opatrenia, ktoré E, taktiež zaručili e, poskytovanie širokopásmového internetu. Na v našej štúdii je len jeden príklad toho, čo môžeme považovať za neúspešné PPP a to je prípad e, City d'Ocean v Biarici, kde bol takýto kontrakt vypovedaný pretože tam bola dostatočná politická podpora a pretože tam došlo k chýbam pri navrhovaní projektu, predovšetkým vo vzťahu k eh, predpovedaní, predpovedaniu e, dopytu. Takže čo môžu čo robia e- európske inštitúcie, členské štáty, aby podporovali e, príjmanie PPP v rámci politiky súdržnosti. Určite Európska investičná banka hrala kľúčovú úlohu pri e, propagovaní PPP vo všeobecnosti. Európska investičná banka poskytovala svoju podporu prostredníctvom dvoch veľkých kanálov. Po prvé, viaceré finančné nástroje, ktorú môžu podporiť finančný aspekt PPP projektov, aby sa tam vytvorili eh, dobré podmienky pre investorov. Napríklad to boli nástroje eh, Jessica a podobné. No a taktiež EIB poskytuje poradné služby, ako napríklad eh, v rámci svojho centra expertízy, ale nemá špecifické poradné služby v súvislosti s kombinovanými projektami PPP. Sú tu centrálne riadené PPP jednotky, ale je ich obmedzené množstvo e, takých, e, ktoré taktiež sa snažia e, zapojiť do toho súčinnosť rôznych fondov. No a prístup PPP musí byť zapojený do operatívnej stránky e, programov. Boli tu dve krajiny, ktoré boli predovšetkým aktívne pri podporovaní PPP v rámci politiky súdržnosti a síce Polsko a Chorvátsko. Čo môžeme zlepšiť? Takže poprvé treba povedať, že PPP to je len jedna z možností v rámci verejnej investičnej politiky a že by e, výber PPP e, malo, mal podliehať e, riadnemu hodnoteniu. Ďalej je treba dokazovať hodnotu, ktorá je získaná za tieto peniaze na všetkých úrovniach po tretie, e, výber modelu PPP mohol byť lepšie integrovaný do plánovania verejných investícií, vrátane na regionálnej úrovni. Toto znamená, že by sa mali vytvoriť nejaké príslušné kanály PPP, ktoré boli integrované do príslušných e, projektov. Po štvrté, verejná diskusia ohľadom údajných výhod využívania PPP v kontexte politiky súdržnosti. Toto je Ehm, tam naďalej sú dostatočné informácie, potrebujeme systematickejšie hodnotenie eh, kombinovaných projektov PPP a na záver je treba rozvíjať expertízu verejných inštitúcií aj na miestnej a regionálnej úrovni. No a toto už je koniec mojej prezentácie. A teraz už sa teším na vaše otázky. Thank you. Thank you very much for this Ďakujeme za túto, kom, za túto komplexnú a zaujímavú prezentáciu. Teraz dávam priestor kolegom, aby kládli otázky. Chce sa niekto niečo opýtať? Kto začne? V našom prípade to je skôr asi tá otázka. Takže ako prvá dáma, pani Damato. Ďakujem. Ospravedlňujem sa v mene kolegov, ktorí nie sú pritomní. Moja otázka. Hovorili sme o veľkých projektoch a príklady malých projektov alebo MSP, ktoré nejakým spôsobom prispeli k projektom PPP. A pokiaľ ide o pracovné miesta, existujú nejaké údaje? Nie, krútite hlavo, takže odpoveď už viem. Nemáme túto toto kritérium pre hodnotenie. Bolo by to zaujímavé a dôležité. Aj environmentálne hľadisko, myslím predovšetkým na nejaké environmentálne prémie alebo príspevky pre priemyselné centra. Takže malé projekty, MSP, pracovné miesta. Ďakujem. Thank you, Mr. Novakov. Ďakujeme. Teraz pán Novakov. Ďakujem. Predovšetkým chcem poďakovať za túto prezentáciu. Som si istý, že toto je obrovsky dôležitá téma, napriek tomu, že to tak nevyzerá podľa toho, koľko nás tu je. Ale vieme, že verejno-súkromné partnerstvá sú Jedno z hlavných možností národných miestných orgánov, ako zaručiť vyššiu úroveň investícií pre kľúčové projekty. A ja si myslím, že nás čaká dôležitá úloha pod našej správy. Musíme toto pretaviť do zrozumiteľného jazyka, aby to pochopili všetci občania, alebo aspoň tí, ktorí sú zodpovední za rozvoj projektov v jednotlivých členských štátoch aby všetci pochopili, ako sa môžu poučiť z toho, e, čo im tam povieme, aby sa mohli učiť jeden od druhého. No a mm, našou úlohou je vysvetliť, ako EÚ financuje, ako postupuje pri financovaní, ako sa dá spojiť súkromné financovanie s unijným financovaním. No nezávisle od toho, aké máme financie na verejnej strane, tak určite tých súkromných zdrojov bude veľa viac, takže musíme nájsť spôsob, ako ich prilákať. A určité potrebujeme vždy určité súkromné zdroje, aby sme zaručili čo najväčší prínos pre našich občanov. Takže ďakujem za túto prezentáciu, za vašu hodnotnú prácu a určite musíme tieto dôležité informácie preposlať tým, ktorí sú zodpovední za dôležité projekty alebo napríklad v mojom volebnom obvode. Ďakujem. Ja taktiež položím otázku. Hovorili ste párkrát o tom, že členské štáty, v ktoroch sa najviac využívajú PPP ako nástroj pre finančný management a implementáciou, eh, implementáciou projektu, tak hovorí si, ktoré to sú. No a myslíte si, že tu je nejaké prepojenie medzi hospodárským rozvojom regiónov, v ktorých máme takéto PPP projekty. Kde sú? Sú tam, kde máme vysokú úroveň investícií a hospodárskeho rastu, alebo v oblasti, kde investície sú potrebné a hospodársky rast je tam na nižšej úrovni. Takže máme k tomu nejaké údaje? lebo v mnohých prípadoch som navrhla napríklad PPP ako určitú možnosť pre investičné projekty. No a obvykle mi odpovedajú národné a miestne orgány, že je to finančne nákladné, takže nie je to pre každého. Toto je moja otázka. Je tu nejaký vzťah v tomto smere, čo by ste k tomu mohli povedať. A toto sú zatiaľ všetky otázky. Ďakujem za tieto zaujímavé pripomienky. Najprv sa vyjadrím k otázke veľkých, malých, stredných PPP projektov. Väčšina PPP je v oblasti veľkých infraštruktúr, sú tam veľké spoločnosti, ale sú to aj prípady, napríklad v Nemecku, kde trh PPP je rozvinutejší na regionálnej úrovni, kde malé a stredné podniky sú veľmi aktívne. V oblasti PPP nemáme údaje, čo týka napríklad počtu pracovných miest, ktoré to pomohlo vytvoriť. Na to sa bude sústredovať táto správa ale určite na generálnom rejiteľstve Regio budú takéto údajme k dispozícii. Druhá vec, prepojenie medzi regionálnym rozvojom a, alebo využívaním PPP a mm, mierovým rozvinutosti inštitúcií. Napríklad v Grécku sa využívajú PPP pri implementácii štrukturálnych e, fondov z EÚ. Tam to funguje, alebo je to regulované na regionálnej úrovni, ale pre e, grécku vládu je veľmi ťažké presvedčiť regióny, aby tieto nástroje využívali rovnako v Polsku alebo v Chorvátsku. Takže záleží to do veľkej miery od expertízy, ktorá je k dispozícii, od miere, od miery podpory z, zo strany vlády. Ďakujem. Chcem sa naozaj ospravedlniť, že tu kolegovia nie sú, ale máme vašu správu, ktorú sme si rozoslali a pokiaľ máme nejaké otázky ešte do budúcnosti, tak sa obrátime na váš tým. Ďakujem, že ste sem prišli a že ste s nami diskutovali. Takže to je koniec tohto bodu. Ďalší bod, výmena názorov ohľadom spraviť vlastné iniciatívy, ktorú pripravil kolega Andrej Novakov regi- z e, politika súdržnosti v oblasti dopravy a týka sa to teda kľúčových e, infraštruktúr, článok 9.7 e, na o spoločných staveniach. Teraz a doznam slovo pánu Novakovovi, aby nám predstavil stanovisko v tejto správe. Ďakujem. Je to pre mňa obrovská česť. Poprvýkrát vo svojej kariére tu zastupujem 50 členov výboru. To je obrovská zodpovednosť. Okrem teda pani predsedničky. A okrem toho, že táto správa má veľmi dlhý, komplikovaný názov, prepačte, vyzerá to tak, že nás tu viac, než som si všimol. Takže moja správa má komplikovaný názov a pokúsim sa jednoduchšie vysvetliť, prečo táto téma je dôležitá a prečo som na nej chcel pracovať. Ja som vyrástol vo videckej oblasti v Bulharsku. No a rýchlejší vlak a širšia cesta pre nás znamenali jednoducho lepší život. Znamenalo to, že ste sa mohli dostať do práce na čas, že ste dostali to, čo ste si objednali na čas, môžete lepšie pracovať, rozvíjať váš rodinný obchod, e, môžete, môžete sa spolahnúť na dobrú infraštruktúru, dobrú dopravu, no a v konečnom dôsledku to znamená, že možno máte väčšiu šancu, že nedost- nebudete mať nehodu, keď po tej ceste pôjdete. Takže doprava je oblasťou nášho života, ktorá sa týka takmer každého člena našej spoločnosti, priamo či nepriamo. A preto si myslím, že náš prístup k doprave nie je len jedno z mnohých oblastí politiky. Je to skôr e, taký symbol toho, ako sa správame k našim obyvateľom. A ja by som sa s vami chcel podeliť o pár čísel. Nebudem hovoriť o všetkých, ale len možno polovica z nich určite presvedčí všetkých, kto sú kriticky voči doprave. Je dobré, že Únia pripravila e, sieť TNT, a to z toho dôvodu, že pokiaľ našu sieť TNT e, do roku 2030 rozvinieme, tak našim občanom dáme, poskytneme 10 miliónov pracovných miest, takže o 10 miliónov viac rodín bude schopných e, naplniť, pokryť svoje potreby, mať dobrý príjem. Na druhej strane, pokiaľ to neurobíme, tak stratíme takmer 2 HDP. Pardon, má slobo aspoň 2% rastu. Toto je pol bilióna. To je skutočne veľmi veľa peňazí. Napriek tomu, že moja správa bude hovoriť o tom, čo sme dosiahli doteraz a nakoľko, ako to dopadlo s našimi investíciami. A ja sa budem sústreďovať zo všetkých síl na to, aby som implementoval moju predstavu o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť investícií do dopravy. Pretože tu máme určité znepokojivé signály. Peniaze z politiky súdržnosti sa transferujú napríklad do nástroja Spajme Európu a tak ďalej. Toto spôsobuje nestabilitu, nepredvidateľnosť v rámci členských štátov, ktoré si plánujú čo budú robiť, ako si budú financovať svoje kľúčové projekty. No a ja si myslím, že by sme to nemali deliť medzi inštitúcie, nemali by sme eh, dať na jednu stranu komisiu, na druhú parlament, regionálne orgány. Nie, veď tu hovoríme o európskych rodinách a ich osudoch. Takže je treba byť čo najzodpovednejší v tejto otázke. A ja si myslím, že v súčasnosti nám tieto výsledky ukazujú, že môžeme financovať e, skoro tretinu opravnených projektov v rámci nastra Spajma Európu. No a zvyšok projektov je opravnených, a sú tam dobré ukazovatele, ale nemáme už na ne dosť prostriedkov. Takže pokiaľ je doprava pre nás prioritou, tak by mala byť prioritou aj v rámci rozpočtu. Musíme nájsť spôsob, ako to vyriešiť. Ale myslím si, že zdroje, ktoré máme v rámci ESIF, by mali zostať aspoň na tej súčasnej úrovni, pretože, ako som povedal, naši starostovia, občania si zaslúžia, okrem toho od nás očakávajú, že takto budeme postupovať. Takže si myslím, že máme určité kľúčové projekty, ktoré EÚ implementovala a ktoré ukazujú, že sme dospeli k skvelým výsledkom oveľa menej automobilových nehôd, tým pádom máme menej zranených alebo zosnulých, pretože autonehody sú často spôsobené zlou kvalitou ciest, poskytujeme dobré prostredie malým a stredným podnikom, aby mohli rásť, pretože každý jeden takýto podnik a malé stredné podniky sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva, poskytujú mnohé pracovné miesta. Všetky tieto podniky potrebujú dobrú infraštruktúru, aby mohli predávať viac a poskytovať lepšie služby klientom. Takže takmer každý aspekt našej politiky, vytváranie nových pracovných miest, hospodársky rast, bezpečnosť na cestách, dokonca aj vzdelávanie a inovácia. Všetko toto potrebuje dobrú dopravnú infraštruktúru. A tu by som možno povedal niečo, čo momentálne nie je až také populárne. Nedávno v poslednej dobe na rôznych konferenciách, paneloch a podobne veľa ľudí hovorí, že o 5 rokov, o pár rokov už nebudem potrebovať vodičov, lebo auta budú lietať, nebudem potrebovať vlaky, lebo budem mať bezpilotné lietadlá, budú lietať drony, tie budú doručovať tovar, takže už nebudem potrebovať takéto veci. No a Možno tu som trochu konzervatívnejší a tradičnejší, pretože nezávisle od toho, nakoľko bude náš život digitálny na budúcich pár rokoch, vždy budeme potrebovať väčšie prístavy, širšie cesty a rýchlejšie vlaky, pretože žijeme v materiálnom svete a ja si nemyslím, že by sme mali sa vzdať našich priorít, čo týka investícií do dopravy. Mali by sme sa poučiť z posledných pár rokov, pozrieť sa, čo môžeme zlepšiť. A myslím, že tu máme aj pár príkladov, predovšetkým tých problematických eh, miest. Členské štáty niekedy investujú do určitých koridorov, ale možno niektorí členských to nepovažuje za prioritu a neinvestujú a potom e, celá tá investícia z toho iného členského štátu vyjde na vnívoč. Možno napríklad nejaký vlak, ktorý môže cestovať 300 km za hodinu cez 4 členské štáty, no a potom príde do posledného 5. a tam musí ísť 60 km za hodinu, tak v podstate tam je to úplne zbytočné, nie je to také účinné, ako by to mohlo byť. Takže tomuto treba zabrániť, treba podporiť členské štáty, aby spolupracovali na európskych projektoch a toto sa v súčasnosti ešte nedeje. Je tam prístor na zlepšenie. A to sa konkrétnych dôvodov. Je dôležité, aby členské štáty mali nejakú rezervu na výkon. E, pravidlá nesmieme meniť v polovici hry. Naši partnery z členských štátov si zaslúžia, aby situácia bola predvídateľná, transparentná, aby aj náš prístup k ním bol transparentný a hlavne sa tieto podmienky týkajú financií. Rád by som ešte dodal, že akákoľvek relokácia by, by mala byť spochybnená, alebo ak by tam mal byť veľký otáznik, tak najskôr tu bude nejaká regulácia. Ak predtým nebolo žiadne posúdenie, tak by sme mali splniť náš slub zo začiatku volebného obdobia. A síce, že je dôležité, aby tí, ktorí boli zvolení, niesli zodpovednosť a aby boli schopní zodpovedať za to, čo urobili, aby vedeli sa zodpovedať za to, čo sa im podarilo dosiahnuť. A ja by som s mojou politickou skupinou bol rád, aby sme mohli povedať, že my zo všetkých síl sme sa snažili o to, aby sme urobili to, k čomu sme sa zaviazali. Je to možno prvýkrát v histórii, keď sa krajiny zhromaždili v určitom politickom zoskupení v EÚ, ale tiež je dôležité, že sú tu zdroje, ktoré pomáhajú niektorým regiónom zlepšiť ich každodenný život. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz tieňovi, pán pikola. Ja budem hovoriť v materčine. Ďakujem pekne e, spravodajcovi za jeho iniciatívu aj za to, že e, nám predkladá túto svoju správu v tejto chvíli a že máme možnosť e, diskutovať o tejto správe a v budúcnosti ešte prehlbiť výsledky. Infraštruktúra dopravy je dôležitá pre občanov únie. Biela kniha hovorí o tom, že podpora koheznej politiky sa zameriava na udržateľné formy dopravy a všetky um, tie prekážky by sa mali postupne odstraňovať, aj tie úzke miesta, a to je súčasťou aj 11. cieľa koheznej politiky do roka 2020 keď chceme konkrétne hovoriť o inteligentnej mobilite, o čistých formách dopravy, aj o rôznych formách urbálnej mobility, tak e, je dôležité, aby z regionálneho fondov aj z kohezných fondov sa využívali prostriedky na podporu týchto projektov. Tiež, aby sa dosiahol čo najväčší e, e, účinok v tomto programovom období, preto sa kladie dôraz na strategické okolie a to samozrejme eh, si vyžaduje, aby členské štáty tiež eh, mali vlastný vnútoštátny eh, dopravný plán schválený, aby sa mohli potom projekty zamerať aj na konkrétne čiastkové projekty, aby sa to stalo súčasťou veľkej siete TNT. V rámci kehoznej politiky je dôležité spomenúť 750 miliónov eur ktoré sa investujú do železničnej dopravy v Českej republike. A vďaka tomu sa zaistila mnoho väčšia mobilita, ďalej 30 miliónov eur, ktoré sa investujú do maďarskej infraštruktúry, železníc a taktiež eh, v Polsku mm, podobne vysoká suma. Napriek eh, istým prioritám ešte stále platí, že sme svedkami dosť veľkých prekážok, problémov pri budovaní týchto sietí. Ja som z Chorvátska a tam sú zrejme najväčšie problémy práve v sektore železníc. Ste, že ja súhlasím s vami, že by sa to dalo robiť aj lepšie a musí sa to robiť aj lepšie a preto by aj kohezná politika naďalej mala klásť dôraz na tieto tematické ciele. Mala by tam byť aj dostatočná flexibilita, aby sa mohli zohľadniť osobitné potreby každého regiónu každej krajiny. Tiež je dôležité zohľadniť, či ide o vidieckú oblasť, o, o mestskú oblasť, alebo či ide o región s nejakými inými prekážkami, ďalej, či sú tam nejaké zemepisné obmedzenia. A to mám na mysli najsevernejší región, kde obyvateľstvo eh, nie je husté, teda sú to riedko obývané regióny. A tiež e, sú tam aj rôzne izolované regióny. Iba takýmto prístupom sa nám podarí dosiahnuť náš spoločný cieľ a síce e, rovnaká pozícia celého trhu, celej únii, rovnaká prístupnosť všetkých regiónov. To si bude vyžadovať podporu do v celom e, území Európskej únie, nielen v niektorých vybraných regiónoch. Ďakujem. Ďalší, pán van Miltenberg. Ďakujem. Ospravňujem sa, že som prišiel tak neskoro a ospravňujem sa, že som si nemohol teda vypočuť celý prejav pána Novákova, ale my sa určite spolu bilaterálne porozprávame. Pokiaľ ide o odstránenie úzkých miest, to je súčasťou politiky súdržnosti a musíme sa pozrieť aj na najbližšiu spoluprácu v rámci FCA Connecting Europe Facility, Facility a teda FC a Junckerov plán. Ak chceme kombinovať rôzne spôsoby financovania, tak v budúcnosti budeme mať viacej projektov a viacej pridanej hodnoty a keďže doprava, ja som aj členom výboru TRAN, tak tam Európske peniaze e, vlievame do nás aj veľmi komplexnej dopravnej siete a na to potrebujeme všetky dostupné zdroje a financie, financie pretože takto bude možné financovať nielen hlavné dopravné koridory, ale aj celé komplexné siete. A preto by som bol rád, keby sa hovorilo aj o malej cezhraničnej spolupráci e, v infraštruktúre, teda v malom meradle. Ide o novú generáciu programov po roku 2020. Myslím si, že niektoré granty v rámci ADF musíme investovať do projektov, ktoré sú naozaj v rámci cezhraničnej spolupráce potrebné v hraničných regiónoch. Keď hovoríme o investíciách do infraštruktúry, tak sa treba sústrediť na viacero veci. Poprvé, musíme mať základné princípy, sústrediť sa na dopravu, ktorá je najlepšia pre životné prostredie. Musíme vyberať poplatky za používanie týchto ciest. Európa musí byť udržateľnejšiu dopravu a musíme sa držať princípu ktorý je aj v návrhu Európskej komisie, že to má byť súčasťou balíčka mobility a vyberanie poplatkov, to bolo aj v smernici. Prechod od rôznych eh, mm, zaplatovaných alebo mm, riešených sietí, nevždy sa na to pozerajú rôzne európske orgány, ale musíme si uvedomiť, že je tu naozaj pridaná hodnota a musíme sa sústrediť na chýbajúce časti, tie úzke miesta. To všetko pomôže rozvoju hraničných oblastí. A ďalšia dôležitá vec. Používajte to, alebo o to pridete, to sa používalo v rámci Connecting Europe – Európske financie sa musia používať na to, na čo boli určené a v určitom časovom limite. Alebo potom, keď to ten členský štát neurobi, tak o tie peniaze príde. pretože to bude užitočnejšie pre efektívnosť využívania financií. Ja sa teším na spoluprácu s pánom Novákovom v rámci tohto projektu. Musíme sa sústrediť na efektívnejšie financovanie udržateľnejšej dopravy, aby to bolo naozaj pre Európu pridaná hodnota. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pani Valina. Tu ale nie je pán Damato. Pani Damato. Ďakujem, pani predsednička. Mám 20 minút. Keď to 20 minút, No, Aj joke. No, Žartovala som. Questo, questo report... Táto správa sa venuje významnej téme koheznej politiky, podpora udržateľnej dopravy a odstránenie úzkých miest v hlavných dopravných infraštruktúrach. Keďže je to významná problematika pre rôzne ciele pre nízko uhlíkovú alebo nulovo uhlíkovú ekonomiku, zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, odstránenie rozdielov medzi vidiekom a mestami. Veľmi dôležitá je synergia medzi štrukturálnymi fondami AFC hoci posledné informácie z komisie sú trochu alarmujúce a nevieme, aké zdroje ostanú pre koheznú politiku a dopravu. Príklad juhu Talianska, tie regióny, ktoré by mali najviac využívať štrukturálne fondy, ale máme špecifickú situáciu rôzne, e, rôzne zdroje pre operatívne programy a miestne samozprávy e, v roku 2014 alebo v tomto e, plánovacom období predložili len zo pár projektov. Situácia sa týkala 20 miliard. Áno, treba nastojiť na, syner- na synergii. Môžeme sa síce rozhodnúť, že budeme investovať do elektrickej dopravy, ale ak nepodporíme využívanie a výrobu elektrovozidiel a nebudeme mať nabíjacie stanice a nebudeme mať infraštruktúru, tak sa nikam nedostaneme. Tento tematický cieľ má vylepšiť mobilitu služieb, osôb, vylepšiť modálnu dopravu, mať menšiu environment, menšie environmentálne dopady a zvýšiť kvalitu života. Všeobecné ciele potom sa menia na špecifické v ponuke železničnej alebo cestnej dopravy na posilnenie prístavných infraštruktúr. V jednotlivých členských štátoch sa stretávame v situácii napríklad Taliansku a Francúzsku, že sa investuje len E, do niektorých neužitočných infraštruktúr, zatiaľ čo v regionálnej doprave na juhu alebo na, sre, na severe e, sú nedostatky. Ak chceme účinnú dopravu, potrebujeme investovať do vysokorýchlostnej železničnej dopravy a do mm, dopravy na krátke vzdialenosti. Potrebujeme tiež vytvoriť nový model spoločnosti, vychádzať z konceptu Smart Nation. A nik- nikoho nesmieme nechať vzadu v spoločnosti, kde občania sú informova- informovaní a zároveň angažovaní a ktorých zaujíma ekoudržateľnosť, nie len hospodárstvo a tým sa aj vytvárajú nové pracovné miesta. Mali by sme holisticky pristupovať k tejto téme, podporovať verejnú hromadnú dopravu na zníženie emisí, aby sme uľahčili a zvýšili obehové hospodárstvo v mestských centrách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí ani predsednička. Nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Tak by som dala slovo pánovi Koziukovi. Neviem, či som to správne vyslovila zástupca komisie. Nech sa páči. Robert Switch. Oceňujeme iniciatívu a správu o implementácii tematických cieľov v doprave. Máme rovnaký názor Naozaj je veľmi dôležité hľadať synergie medzi jednotlivými zdrojmi a nástrojmi. Uvažujeme veľmi podobne vo všetkých službách komisie o tom, aby sa čo najlepšie mm, tieto nástroje využívali a nastavovali e, po, v rámci VFR. To je asi všetko, čo vám môžem povedať, pretože pokiaľ viem, všetko sa Všetko už bolo povedané e, pred rečníkmi transeurópska konektivita, miestna doprava, čistá doprava, inteligentná doprava. Všetko ste už vlastne spomenuli, všetky aspekty a doprava sa týka všetkých aspektov našich životov a nemôžeme si myslieť, že to technológie vyriešia samé. Samozrejme je tu potreba intervenovať, koordinovať, aby sa to čo najlepšie dialo a ako koordinovať kto bude riešiť to, tie problémy, kde v tých, aby sa robili investície do infraštruktúr na tej najsprávnejšej úrovni. Áno, cezhraničné štruktúry, aj to je dôležitý bod. Nadviezanie e, na dopravnú sieť jedného členského štátu na druhu. Ide nám o to, aby tie prechody boli čo najhladšie. Jedne tak budeme mať skutočne fungujúci jednotný trh a o to sa budeme snažiť, budeme podporovať tieto investície. Ešte jeden kľúčový aspekt. <clears throat> Ex ante kondicionalita pre dopravné plány v rámci tematického cieľa číslo 7, to je tá udržateľná infraštruktúra v politike súdržnosti. Je to veľká výzva pre všetkých, pre nás aj členské štáty. Všetci to nakoniec zvládli. Strategické plánovanie urobili na to, aby sa pripravil solidný základ pre investície do dopravy a to je jeden zo skvelých príkladov, z ktorého by sme sa mali poučiť do budúcnosti. A teraz sa musíme pozrieť na to, ako by to malo vyzerať do budúcnosti. To je všetko z mojej strany a samozrejme ponúkam našu podporu pre vašu správu. Ďakujem a teraz pán Novakov, ak by chcel uzavrieť diskusiu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som poďakoval za pripravenosť aj za prístup kolegov Tieňových. Som si istý, že táto diskusia je dobrým východiskom pre ďalšiu diskusiu na jar, mm, konkrétne v máji. Myslím, že budeme mať veľmi kvalitnú správu, to je všetko. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Tak len pripomínam, že návrh správy by mal prísť cirka vo februári, aby sme to všetko stihli, výborne. Tento bod môžeme uzavrieť. Sme takmer na konci schválenie rozhodnutia koordinátorov sú schválené, je to bez komentárov, takže môžeme ich považovať za schválené. Niečo bude rôzne? Nie. Tak len pripomínam, že naše budúce zasadnutie bude mimoriadne v Štrasburgu a to útorok 12. decembra od 16 do 17. Ďalšie bežné stretnutie streda 24. januára 2018 od 9. Bude to vlastne celý deň a potom 25. do obeda. To sú moje oznámenia na budúce zasadnutia. A teraz poprosím, poďakujem tlmočníkom za podporu na dnešnej schôdzi. A končím dnešné zasadnutie.